vzdelania v Malajzii. Začína pani kolegyňa Bajlose 1,5 minúty. Pán e, predseda, vážení kolegovia, Malajzia je pozoruhodná krajina s veľkou tradíciou a bohatá, s bohatým kultúrnym dedičstvom ako súčasť delegácie ASEANu sme veľmi dobre mohli sledovať, ako táto krajina rastie a rozvíja sa. Vidíme jej rastúcu ekonomickú silu, ktorá vyplýva z toho, že Malajzia patrí medzi prvých 10 krajín sveta v miere rastu. To všetko nás naplňa obdivom a preto chcem za svoju skupinu sociálnych demokratov povedať a myslím, že hovorím za všetkých, čo podpísali toto uznesenie. Preto je pre nás úplne nepochopiteľné, že Malajzia využíva túto starú metódu trestania metódu, ktorá datuje do koloniálnych dôb v Malajzii u nás od, do stredoveku. Táto kritika je nielen našou kritikou, ale aj kritikou advokátov v Malajzii, pretože týmto sa porušujú všetky ľudskoprávne dohovory a myslíme si, že sa niečo musí rýchlo zmeniť. S veľkou radosťou sme si E, preštudovali chartu krajín ASEANu, kde sa vo viacerých článkoch a preambule zdôrazňuje, cetujem, že podpora a ochrana ľudských práv patrí k základným e, zásadám azijskej charty a štátov, ktoré ju podpísali vrátane Malajzie. Malajzia sa cíti krajina viazaná demokratickými pravidlami a musíme stále opakovať, keď dochádza k ich porušeniu v krajinách, či už je to Malajzia alebo iné. A naše uznesenie tento postoj posilňuje. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa Weiler a teraz pani kolegyňa Šáke. Pán predseda, kolegovia, palicovanie je telesný trest, ktorý sa často uplatňuje v Malajzii a to je znepokojúce, pretože 10 tisíce ľudí sú ovplyv, vystavené tomuto trestu a tresty, ktoré sa môžu trestať palicovaním, sa rozširujú. Takto dochádza k porušovaniu medzinárodných medzinárodných e, dohovorov, kde sa hovorí, že telesné tresty možno považovať za, e, porušo- za mučenie Trestaní sú veľmi často cudzinci a veľmi často aj nevedia, prečo sú trestaní, za čo sú trestaní, odopiera sa im tlmočník, nepoznajú tento, nevedia, za čo sú takto trestaní. K tejto výzve sa pripájajú aj malajskí advokáti, ktorí žiadajú zrušenie tohto telesného trestu. E, ľudskoprávna komisia Malajské a, právny, e, a výbor pre právnu reformu by mali vyvinúť primerané úsilie na to, aby sa tento trest odstránil z malajského právneho poriadku. Ďakujem kolegyňa Šake a teraz kolegyňa Lochbiller. Ďakujem, pán predseda. Toto uznesenie odsudzuje uplatňovanie palicovania v Malajsku Palicovanie netreba chápať ako staromódny výchovný nástroj, ale je to surové, ponižujúce e, trestanie, tak ako ho chápe aj e, ľudskoprávna legislatíva kto mal záujem, mohol sa oboznámiť si priebehom tohto trestu na videu a toto video dokazuje, že palicovanie nie je nič iné ako mučenie. Je to súrový ponižujúci trest, ktorý sa uplatňuje pri 66 trestných činoch a do priebehu roka je palicovaných možno až 8 tisíc ľudí v Malajsku. Minulý rok sa tento trest rozšíril aj na migrantov, na ľudí, ktoré prišli, ktorí prišli do krajiny bez dokladov a na e, drogovo závislých. Predpokladá sa, že týmto môže počet osôb, na ktorých má tento trest dopad, dosiahnuť až 90 tisíc. Preto žiadame od malajskej vlády, aby túto, tento ponižujúci surový trest prestala používať a aby upravila príslušné zákony a tresty OSN je členom e, ľudské, e, Rady pre ľudské práva OSN a preto a tá rada sa tiež vyslovila, že telesné tresty sa rovnajú mučeniu a preto by bolo e, vhodné, aby Malajzia nielen zostávala v tomto grémiu, ale aj uplatňovala zásady, ktoré toto grémium hlása. Ďakujem. A teraz kolega Tenok. Pán predseda, Malajská Turecko sa stáva v posledných rokoch viac moslimskou krajinou a to vyvoja, vyvoláva obavy, lebo Malajsko by mohlo byť dôležitým spojencom EÚ. Žiaľ Bohu, západné chápanie ľudských práv v Malajzii sa nepresadilo. Ja nechápem, prečo by sme tu mali poukazovať len na Malajsku. Malajsko je väčšinovo moslimská krajina, ale takéto tresty sú vo viacerých moslimských krajinách a vychádzajú z Koránu, ktorý je najvyššou právnou e, autoritou pre všetkých moslimov a palicovanie e, je ešte v porovnaní s inými trestami, ktoré sú v Koráne veľmi miernym trestom vrátanie amputácie a podobne. Napríklad Singapur tiež odsudzuje e, zločincov na palicovanie a Indonézia napríklad tiež zaviedla v rámci šárie palicovanie. Indonézia dostala veľkú pomoc EÚ. Telesné tresty sú zakázané a dúfajme, že podľa OSN sú zakázané a dúfajme, že Malajzia bude e, príkladom potom v budúcnosti, ale palicovanie je porušovanie medzinárodného práva, tak ako je uvedené v uznesení. Ďakujem, kolega Tenok, Na jednu minútu má slovo kolega Poselt. Pán predseda, ak niekoho milujete, máte e, s ním spojené obzvláštne zvláštne požiadavky. A to platí aj pre krajiny, s ktorými sme úzko prepojení nepatria do rovnakej kategórie ako nejaké hrozné e, diktátorské e, mocnosti na iných e, kontinentoch a Malajzia patrí k partnerom EÚ. Má príkladnú e, ústavu podobnú tej v štátoch EÚ a preto berieme naozaj vážne to, čo sa deje v Malajzii. Kolega Tenok, chcem vám povedať, že toto nebolo zavedené z dôvodov šarie, ale vlastne v koloniálnom období z Británie to bol vlastne zavedený e, trest, ale Malézia by sa mala snažiť oddeliť od tejto e, e, zastaralej minulosti, ktorá ju vedie vlastne k porušovaniu medzinárodných dohôd. A krajina, táto krajina je naozaj krajinou tolerancie už 10 ročia medzi rôznymi príslušníkmi rôznych náboženstiev a dúfajme, že to tak aj zostane, lebo ide naozaj o ceného partnera EÚ, ktorému by sa malo podariť prekonať e, tento barbarský spôsob trestania. Ďakujem. Pán Tenok sa hlási so žltou kartou. Chcel by som pána poselta e, sa spýtať, mám pre ňo veľký rešpekt, nie som medzinárodným právnikom, ale nevidím tu žiaden dôkaz toho, že medzinárodné právo e, E, zakazuje e, palicovanie, zakazuje e, genocídu, zločiny proti ľudskosti a podobne, ale nemyslím si, že sa tam niekde spomína palicovanie a Malézia eh, ne, eh, vlastne ani len nevstúpila k dohovoru, eh, ktorý sa zaoberá mučením, kde sa iba hovorí, že palicovanie môže prispievať k mučeniu. Takže ja tu nevidím porušovanie týchto medzinárodných zákonov, takže naozaj pridržajme sa faktov pán kolega Posled, aj keď teda nešlo o otázku zo strany pána Tanoka, no ja to chápem ako otázku, rád by som na ňu zareagoval. Samozrejme, ide o mučenie jednoznačne a je, e, teda mučenie je e, proti e, teda ľudským právam a nezávisle od toho, či Malajzia niečo ratifikovala alebo nie. Ďakujem pekne, kolega Poselt, na minútu 30. Teraz kolegyňa Veržia. Ďakujem, pán predseda. Malajzia patrí k tým štátom, s ktorými EÚ má dosť pozitívnu e, spoluprácu, aj keď e, pomerne e, je intenzívnu, obzvlášť teda v ekonomickej oblasti, kultúrnej právži a podobne. Ale pokiaľ ide o ľudské práva, situácia v tejto krajine nie je vôbec idylická a e, to, o čom dnes diskutujeme, je toho smutnou ukážkou. Malézia síce podpísala určité medzinárodné dohovory, obzvlášť univerzálny dohovor o e, ľudských právach a podobne, ale naďalej odmieta e, ratifikovať dôležité nástroje ako Medzinárodný dohovor proti mučeniu. Malézia patrí ku krajinám, ktoré aplikujú trest smrti a je to dokonca povinný trest v prípade obchodovania s drogami. A telesné tresty sú v tejto krajine veľmi bežné, aplikujú sa na ženy, mužov, na všetky skupiny. E, ženy, tie, ktoré sú obviňované z nezákonných sexuálnych vzťahov, sú e, aplikované na e, žiakov, ktorí neposlúchajú v škole, teda na deti. A čo je horšie, tí, ktorí sú k tomuto odsudení, na nich sa tieto sankcie prevádzajú za účasti lekára ktorý má e, za úlohu potom resuscitovať danú osobu, aby vydržala e, pokračovanie trestu. posledných rokoch sa tam e, e, rozširujú trestné činy, na ktoré je možno aplikovať túto sankciu. Predtým ich bolo 60, teraz ich je viacej. Napríklad e, tu ide už o nezákonný vstup na územie. To sa týka mnohých tisícov utečencov, ktorí sú teraz podrobovaní tomuto trestu mučenia a malejská vláda by mala skoncovať s týmto trestom. Dialóg EÚ s Malajziou vyzerá, že prináša ovocie, ale EÚ by sa nemala zdráhať použiť všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, tak aby Malajzia v tejto oblasti urobila zmenu. Ďakujem, kolegyňa Veržia. Ehm, dal som vám trošku dlhší rečnícky čas tentokrát, ale e, nemôže sa stať pravidlom, že rečníci budú hovoriť dlhšie než o tretinu Ehm, nebolo by to spravodlivé, to poprvé, a po druhé by sme sa nedopracovali ku koncu našeho zasadnutia, ehm, takže budem už teraz prísnejší k ďalším rečníkom. Teraz nasleduje kolega Preda. Ďakujem, pán predseda prvom rade by som chcel citovať štúdiu Amnesty International z decembra 2010. Minimálne 10 tisíc väzňov a tisíce eh, utečencov sú ročne palicovaní v Malajzii. Je veľmi veľa eh, prípadov palicovania na väzňoch eh, teda vo väzniciach. A žiaľ Bohu, kolega Tenek povedal, že toto nie je jediná krajina, kde sa tento anachronistický trest uplatňuje. Napríklad aj v Singapure sa uplatňuje, ale je to problematické v prípade Malajzie z toho dôvodu, že e, sa tu zvyšuje poči, počet e, e, vlastne trestných činov, pri ktorých je možné tento trest aplikovať. A Nejde tu iba o násilné trestné činy, ale napríklad aj zneužívanie drog alebo nelegálne pristahovalectvo. Pán Poselt má pravdu, keď e, hovorí, že e, palicovanie je mučením a v medzinárodnom práve existuje e, tá koncepcia úplného zákazu mučenia. Ďakujem, pán preda, kolega Palecký sa ospravedlnil, preto nasleduje kolega Jetinem Maki na jednu minútu. Parliament's resolution is timely and important. Thousands of people E, ďakujem. Toto je veľmi aktuálne uznesenie, pretože tisíce ľudí sú každoročne e, palicovaní v e, Malajzii. Je to strašná forma mučenia, ktorá by mala byť odstranená všade na svete. Podľa Amnesty International muslimská žena bola minulý rok v Malajzii upalicovaná. Je to krajina, kde sa uplatňuje šaria. Dôvodom bolo že pila pivo. A Amnesty International takisto hovorí o uplatňovaní palicovania v prípade nelegálnych pristahovalcov a utečencov. My apelujeme týmto na vládu Malajzie, aby odstránila túto formu trestov. Takisto žiadame, aby malajská vláda e, ratifikovala e, dohovor OSN a protokol e, OSN proti mučeniu aj občianské a politické práva. Ďakujem. Dank, Frau Kollegin. Ďakujem kolegyne Jetemeky a teraz kolega z Jobra na minútu, prosím. S uspokojením príjmame skutočnosť, že dochádza k hospodárskému rozvoju Malajzie a že krajina je e, stále bohatšia a preto je prekvapujúce prečítať si správu Amnesty International o širokom používaní palicovania v Malajsku. Je to naozaj tvrdý trest ktorý sa niekedy uplatňuje aj pri menších trestných činoch. Je to veľmi kruté, najmä v súvislosti s nezákonnými pristahovalcami alebo ľuďmi, ktorí nemajú žiadne doklady. Ide najmä o utečencov z Barmy. Tvrdosť tohto trestu kráča ruka v ruke s tradičným uplatňovaním tohto trestu v krajine. Mnoho trestných činov súvisí s náboženskými e, zákonmi a miestnymi zvykmi Príkladom je napríklad Kartigi Katisu Karno, ktorá bola odsúdená na palicovanie za to, že pila pivo v bare. Na túto situáciu musíme reagovať. Ďakujem veľmi pekne, pán Ziebro. A teraz ide pán Paška, 1,5 minúty. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, islamské tradičné právo šaria, uplatňované aj v mnohých umiernených moslimských krajinách, pripúšťa telesné tresty za porušenie zákonov

Myslím si, že musíme odsúdiť palicovanie a ďalšie telesné tresty a nehumánne ponižujúce zaobchádzanie. Malajsko nemôže uplatňovať e, svoj vlastný trestný zákon, v ktorom je 66 činov ako činov, na ktoré sa vzťahujú trest palicovania, ale palicovanie je mučenie a takto to predstavuje porušovanie medzinárodných zákonov a dohovorov. Amnesty International nás upozorňuje na osud mnohých nezákonných pristahovalcov trestaných palicovaním. Malajzia e, môže chrániť ľudské práva, a myslím si, že treba byť ambicioznejší, iniciatívnejší aj my by sme mali e, vyvíjať tlak na Malajziu. Ľudské práva by mali byť predpokladom a ich dodržovanie mal byť predpokladom stykov akých, s akoukoľvek krajinou vrátane Malajzie. Ďakujem, pán Sonik. A teraz pán, Cerny, pán Carnecký. Pane predsedajúci, šanovní państwo. Vážený pán predseda, dámy a páni, Malázia je hospodársky tiger a rozvinutá krajina, ktorá je príklad, ktorý treba nasledovať v celej juhovýchodnej Ázii. No tento tiger má vážny problém a to je trest palicovaním. Samozrejme, môže niekto povedať, že musíme rešpektovať ich kultúrne rozdiely a my ako Európania by sme mali byť citliví a nesnažiť sa vnúcovať naše riešenia iným svetadelom. No v tomto prípade e, tu ide o ľudské práva a ľudské práva sú univerzálne a e, nerozlišujú e, podľa rasy e, či náboženstva. My ako parlament sme povinni obhajovať ľudstvo a právo na život v dôstojný a poličovanie nie je dôstojné. Ďakujem kolega Čarnecký a teraz e, kolegyňa Makovej. Ďakujem. Spôsobenie fyzickej veľosti e, je e, proti dôstojnosti. Palicovanie je porušenie práva, a to práva nebyť mučený, ale tiež práva nepostupovať takéto zaobchádzanie. Malézii trpí telesným trestom každý rok veľa ľudí a posledné prípady ukazujú, že bolesť je taká veľká, že obete často strácajú vedomie a e, e, správy ukazujú, že tí, ktorí vykonávajú tieto tresty, e, príjmajú úpadky, aby ušetrili obete. Ja vyzývam komisiu a radu, aj malajskú vládu, aby naliehavo pracovali na okamžitom moratóriu výkonu trestu policovania a jeho následné zrušenie zo zákona. Byť ľudí v mene vlády musí byť zastavené. Ďakujem. Ďalej pani Basesku na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že je to poľutovanie hodné, no v Malajzii dosiahlo palicovanie takýto vysoký trend a miesto toho, aby obmedzovala mm, tieto praktiky, malecká vláda ich e, pozbudzuje a orgány hovoria, že tieto argumenty neobstoja a že palicovanie je zákonné a že e, zmenšuje a odradza od trestnej činnosti. Navyše, Strasovia vo väžení dostávajú peniaze, keď e, palicujú e, väzňov a správy ukazujú, že viac ako 6 tisíc utečencov a 10 tisíc väzňov sú obeťami týchto praktík každý rok. Myslím, že veľmi dôležité je pre obete mimo Malajzie, aby mali spravodlivý proces Teraz sa im upierajú e, základné práva, ako napríklad tlmočenie a právne poradenstvo. Ďakujem veľmi pekne a teraz postup Catch the Eye. Kolega Rebro Minuta. E, arvoisa puhemies. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Tento trest palicovania, kde obvineného priviažu k stĺpu a bijú ho palicou po chrbte je ponižujúce a v Malajzii to dosiahlo už úroveň epidémie. Štát, ktorý si myslí, že telesný trest je účinným spôsobom na zabránenie trestnej činnosti, nie je zrelým štátom, nemá pravdu a nedosiahne žiadnu ekonomickú výhodu týmto trestom. Toto trestanie musí prestať všade, kde sa uplatňuje a týmto uznesením parlament pomerne správne, správne žiada, aby malajské úrady okamžite prestali s telesným trestaním a múčením v zákonoch, ako aj v praxi. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. A teraz pani kolegyňa Geringer-Rodenberger. Ďakujem veľmi pekne. Palicovanie využívajú v Malajzii od britských koloniálnych čas, čias. Teraz došlo k rozšíreniu uplatňovania tohto trestu Väzni, ktorí majú byť palicovaní, sú vo väzení a nevedia, kedy sa trest vykoná. Podľa Amnesty International sa do roka vynáša 10, tisíc takýchto trestov. 6 tisíc e, potrestaných sú prisťahovalci, migranti, ktorí nerozumejú jazyku a nevedia, o čo ide, ale úrady krajiny nevidia dôvod na zmenu zákona a považujú to za účinnú metódu potlačania trestnej činnosti. EÚ vyčlenila 17 miliónov eur na podporu malajskej ekonomiky v svojom rozpočte a preto by sme mali vplývať na svojho partnera, aby podpísal Euro, e, dohovor OSN proti mučeniu a upozorňovali sme na to, že palicovanie je proti medzinárodným normám. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani kolegyňa Kretu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, komisár. Vyše 10 tisíc občanov je ročne palicovaných v Malajsku a v legislatíve je ustanovených 66 činov, na ktorý sa tento trest ťahuje. Minulý rok sa zoznam rozšíril. A máme tu aj obete, ktoré nie sú z Malajzie ktorým sa neposkytujú potrebné informácie, tlmočenie alebo právna pomoc. Chcem vyzvať európske inštitúcie, aby posilnili, zintenzívnili úsilie na odstranenie tohto trestu, predstavu, ktorý predstavuje mučenie. Chcem, aby sa zvyšoval tlak na vedenie spravodlivých e, súdnych konaní voči pachateľom a Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A nakoniec za komisiu pán komisár Pibalks. Pán predseda, vážení členovia Európskeho parlamentu, komisia odsudzuje používanie telesných trestov, ktoré sú v konflikte s princípmi medzinárodného eh, práva a princípmi, ktoré stanovilo OSN tieto princípy sa odrážajú aj v európskych usmerneniach pre európsku e, politiku voči tretím krajinám e, v rámci e, mučenia alebo iných typoch degradujúcich postupov. Amnesty International nám poskytuje čísla v tejto oblasti, ktoré vzbudzujú obavy. Bolo ale, ale žiaľ Bohu, teda je veľa krajín, kde sa uplatňuje ešte stále palicovanie. Európska únia spolu s OSN pomerne pravidelne nadnášajú túto tematiku v kontaktoch s Maléziou. Niektoré členské štáty tak tiež robia v kontakte teda ratifikácie e, dohovoru OSN proti mučeniu. A e, teda pokiaľ ide o um, periodické preskumávanie zo strany OSN. Tam sa tiež nadnáša pravidelne táto téma. E, na Malajziu sa vyvíja nátlak, aby e, sa pripojila k, mno, e, k viacerým dohovorom OSN, ku ktorým patrí teda aj ten proti mučeniu. Náš posledný kontakt bol priamo s ministrom zahraničných vecí, takže venujeme tejto otázke veľkú pozornosť Európska únia a Malajzia budú e, onedlho e, rokovať o asociačnej a kooperačnej dohode, kde bude aj jednou z kapitol dodržiavania ľudských práv. A to bude predstavovať dobrú, dobrý formalizovaný základ pre pravidelný dialog s Maléziou na tému ľudských práv. Dovtedy budeme naďalej pokračovať e, v tom, že v kontakto s Maléziou budeme spomínať e, túto otázku a apelovať na zmenu. Ďakujem. Na záver rozpravy máme 6 návrhov uznesení b 7071